sa týkali teda rokov 2012 a 2013. Postup na oba roky je rovnaký. Ďalšie oznámenie. Páni Joe Higgins a Ellen Kelly nás písomne poinformovali o ukončení ich mandátu poslancov Európskeho parlamentu, pretože boli zvolení do Írskeho parlamentu. Európsky parlament tieto informácie akceptuje a v súlade s článkom 7 odsek 2 zákona o priamých voľbách do Európskeho parlamentu a podľa článku 4 odseku 4 rokovacieho poriadku teda upovedomuje o upraznení týchto miest od 25. februára 2011. A ešte posledné oznámenie. Ide o podpis právnych aktov, ktoré boli schválené v bežnom legislatívnom postupe. V stredu predseda rady a ja podpíšeme štyri takéto